zweitausendneun fest. Außerdem habe ich von der Konferenz der Präsidenten einen Vorschlag für Okrem toho e, čo sa týka vymenovania členov e, do výboru, ktorý sa zaoberá boj proti kríze, tieto tak vymenovania sa zverejňujú v zápisnici dnešného dňa. Chcel by som pripomenúť, že Lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov bola stanovená do 9. zajtra a hlasovanie bude o 11. Kolegyne, kolegové, myslím, že programu sa dostávame k správe pani Renate Weber, predchádzanie konfliktom jurisdikcií v trestných veciach a urovnávania.